prítomných členov verejnosti a želám všetkým príjemný deň. Otváram zasadnutie. Dnes nás čaká veľmi dôležitý deň, ako viete. Máme na programe dňa predstavenie kolegia členov komisie a jeho programu predstaví nám novú komisiu novozvolená predsedníčka. Dáme teda okamžite slovo pani Ursule von der Leyen, aby nám uviedla túto dnešnú rozpravu. Nech sa páči, pani predsednička, máte slovo. Pán predseda, dámy a páni, presne pred 30 rokmi 27. novembra o 12. hodine na poludnie začali zvoniť kostolné zvony, začali hučať sirény. Robotníci zastavili prácu, e, továrne, bane a obchody sa vyprázdnili a ulice sa naplnili tancom a nádejou. E, dve hodiny trval tento historický generálny štrajk a začala sa nežná revolúcia a ľudia v Prahe aj v Bratislave E, sa <clears throat> stali súčasťou krásnej a mierumilovnej vlny slobody, odvahy a jednoty. Pre mňa tieto dve hodiny e, predstavovali to, čo vlastne reprezentuje Európska únia. Európska únia nie je o politických stranách, o politike, o pravidlách, o nariadeniach, trhoch a menách. Únia je v prvom rade a predovšetkým o ľuďoch a o ich túžbách o ľuďoch, ktorí sa zasadzujú za slobodu, za svoje hodnoty a ktorí tužia po lepšej budúcnosti. Veľký e, Václav Havel, jeden z hrdinov roku 1989, e, povedal, e, pracujme pre niečo, pretože je to dobré, nie preto, že to má šancu na úspech – ja som si tento citát zvolila na ďalších 5 rokov. Chcem, aby naša únia spoločne začala transformáciu, ktorá zasiahne každú časť našej spoločnosti a nášho hospodárstva. A my sa do toho pustíme, pretože to je tá správna vec. Ehm, určite to nebude ľahké. Niekedy zabúdame, že ehm, najväčšie úspechy dosiahneme vtedy, keď sme odvážni. Boli sme odvážni, mali sme odvahu vtedy, keď sme tu žili po miery, vtedy, keď sme prežívali bolesť. Boli sme odvážni, keď sme vytvárali náš jednotný trh a jednotnú menu. Boli sme odvážni, keď sme e, prijali nových členov do našej európskej rodiny, ktorí žili v chlade príliš dlho. Ale teraz, za posledné roky, sme sa museli sústrediť na mnoho kríz, aby sme ich zvládli. Žili sme často v stave e, núdze. Museli sme bojovať za e, zachovanie našej solidarity. Ak nás to posilnilo, a ja sa domnievam, že nás to naozaj posilnilo, tak je to vďaka veľkému Európanovi, môjmu predchodcovi, Žánovi Klodovi Junkerovi. On je naozaj veľkým Európanom, pretože on, on uh, venoval svoje srdce a svoju dušu a svoj život Únii. A naozaj e, teraz vidíme výsledok jeho práce. Dámy a páni, poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, pred štyrmi mesiacmi ste mi vyslovili dôveru. Ehm, ja som sa v posledných mesiacoch stretla so všetkými premiérmi európskych štátov a so všetkými štátmi, šéfmi politických skupín Spoločne sme zostavili vynikajúci európsky tím. V parlamente každý člen komisie bol podrobený vypočutiu. Ja som vám slúbila, že vás budem počúvať a to som presne aj urobila a budem e, tak robiť aj naďalej. Bude ma podporovať Maroš Ševčovič a všetci ostatní členovia kolégia. Často sme sa zhodli, niekedy sme mali ale odlišné názory. Ale takto funguje demokracia. Dnes tu, v srdci európskej demokracie, vás požiadam o podporu a o dôveru, aby sme pripravili nový začiatok pre Európu. Vážení poslanci, vážené poslankyne, tým komisárov, o ktorom dnes budete hlasovať, pochádza z rôznych štátov, z rôznych kultúr, z rôznych politických prostredí. Máme medzi nami učiteľov, poľnohospodárov, starostov, ministrov, lekárov, diplomatov, inžinierov aj podnikateľov. Máme medzi nami takých, ktorí sa narodili predtým, než bol postavený e, Berlínsky múr a dokonca aj takých, ktorí sa narodili po tom, čo padol Berlínsky múr. Máme tu takých, ktorí žili v diktátorskom režime, takých, ktorí pomáhali našim mladým demokraciám, keď vstupovali do Európskej únie. Máme tu takmer, takmer e, rodovú rovnosť. Chýba nám iba jedna žena, aby sme mali paritný tím zložený z mužov a žien. A to ukazuje, že sme urobili skutočný pokrok, ale ešte stále nám ostáva veľa práce. Budem prvou ženou, ktorá bude predsedničkou Európskej komisie. Každý člen môjho kolegia bude mať rodovo vyvážený kabinet. Poprvýkrát. A do konca volebného obdobia budeme mať rodovnú, rodovú rovnosť na všetkých úrovniach e, manažmentu poprvýkrát. A toto naozaj zmení tvár Európskej komisie. Každý člen môjho týmu prinesie svoj osobný pohľad na Európu, svoju osobnú históriu, e, bude riadiť vlastnú politiku, vlastné priority, ale spoločne budeme tvoriť jeden tím, ktorý e, bude pracovať v prospech spoločného európskeho záujmu. Budeme jeden tím, ktorý bude spolupracovať e, s týmto parlamentom aj s členskými štátmi, aby sme spoločne zvládli veľké výzvy našej generácie. My sme pripravení ale najdôležitejšie je, že Európa je pripravená. A teraz musíme začať pracovať. Eh, dámy a páni, eh, tento svet teraz žije v nepokoji. Počujeme jazyk konfrontácie a unilateralizmu. Ale je to takisto svet, kde milióny ľudí vychádzajú teraz do ulic a protestujú proti korupcii a žiadajú demokratické zmeny. Svet potrebuje líderstvo, naše líderstvo viac ako kedykoľvek predtým. My musíme byť zodpovednou veľmocou, musíme spolupracovať so zvyškom sveta, musíme byť mierovou silou a prinášať pozitívnu zmenu. Našim partnerom v OSN musíme ukázať, že sa na nás môžu spoľahnúť, že my budeme presadzovať multilateralizmus. Musíme ukázať našim priateľom na západnom Balkáne, že žijeme na rovnakom kontinente, máme spoločnú históriu, spoločnú kultúru a budeme mať aj ten istý osud. Naše dvere ostávajú otvorené. A takisto e, sa delíme o rovnaký osud s našimi transatlantickými partnermi. Naše vzťahy momentálne nie sú bezproblémové, to je pravda, ale E, naše vzťahy už mm, odolali skúške času. Teraz, keď tu e, hovorím, tisíce študentov, výskumov, výskumníkov, podnikateľov a umelcov buduje e, priateľstva, vzťahy, kontakty, pracuje na výskumných projektoch. Toto sú zväzky a vzťahy, ktoré sú silnejšie ako individuálne nezhody. Štáty z východu na západ a z juhu na sever potrebujú Európu ako skutočného partnera. A my naozaj sme schopní vytvoriť lepší globálny poriadok. To e, je úloha Európy a toto si želajú aj občania Európy. Som veľmi rada, že máme medzi sebou takého skúseného diplomata, ako je Jozef Borel, E, ktorý bude spolupracovať s Jutou Urpilainen, s Oliverom Várhelim a s Janesom Lenarčičom. Investujeme, budeme investovať do aliancií a do koalícií, ktoré budú propagovať naše hodnoty. Budeme chrániť záujmy Európy prostredníctvom otvoreného a spravodlivého obchodu. Budeme posilňovať našich partnerov spoluprácou, pretože silní partnery sú dobrí pre Európu. Moja komisia bude hovoriť odvážne, bude mať seba dôveru a bude e, presadzovať európsky spôsob života. Bude ukazovať európsku cestu. Takto si ja predstavujem moju geopolitickú komisiu a to je podľa mňa to, čo Európa teraz aj naliehavo potrebuje. Vážené dámy, vážení páni, e, ak svet potrebuje líderstvo v jednej oblasti, tak je to ochrana našej klímy. Je to existenciálna výzva pre Európu a pre celý svet. Ako môžeme povedať, že to nie je existenciálna výzva? 85 ľudí, ktorí trpia extrémnou chudobou, žijú v 20 štátoch, ktoré sú najzraniteľnejšie teraz, keď sa začínajú klimatické zmeny. Keď vidíme E, Benátky podvodov, keď vidíme, ako horia portugalské lesy, keď vidíme, ako e, litovská žatva klesá o polovicu, tak vidíme, že sú to existenciálne výzvy. Takéto veci sa síce stávali aj v minulosti, ale neboli tak časté a tak intenzívne, ako je to dnes. the faster Europe moves, Čím rýchlejšie bude Európa pracovať, tým väčšiu výhodu to prinesie našim občanom a posilní to našu prosperitu. Európska zelená dohoda to je to, čo potrebuje naša planéta a takisto aj naša ekonomika. A Franz Timmermans je tou správnou osobou, aby toto začal presadzovať. a teší ma, že v tom ho budú e, podporovať aj Kadri Simpson, Adina Valean a ďalší. E, toto, tento, e, táto Európska zelená dohoda je našou novou rastovou stratégiou bude znižovať emisie, bude vytvárať pracovné pozície a v konečnom sledku je to priemyselná stratégia, ktorá umožní našim podnikom aj veľkým aj malým inovovať a vyvíjať nové technológie, pričom sa budú vytvárať aj nové trhy. Budeme e, tými, ktorí budú udávať nové globálne štandardy. To je naša konkurenčná výhoda a je to najlepší spôsob, ako zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých. Toto všetko ale musí byť na prospech európskych občanov oni chcú a očakávajú, e, že Európa bude konať v oblasti aj klímy, aj životného prostredia, ale zároveň potrebujú energiu, ktorá bude e, cenovo dostupná a bezpečná. E, musia byť kvalifikované, aby mohli pracovať v týchto nových pracovných pozíciách. Musia sa vedieť dostať do práce šikovným spôsobom a musíme sa uistiť, že tieto potreby, ktoré naši ľudia majú, budú plnené trvalo udržateľným spôsobom. Hovoríme teda o generačnej tranzícii smerom k k klimatickej neutralite do polovice tohto storočia. Ale e, táto tranzícia musí byť inkluzívna, inak sa e, vôbec nestane alebo nenastane. Bude si vyžadovať veľké investície v oblasti inovácií, výskumu, infraštruktúry, e, bývania, vzdelávania. Bude si vyžadovať verejné aj súkromné investície, či na európskej alebo na národnej úrovni. A opäť e, platí, že aj v tejto oblasti je Európa lídrom. E, prostredníctvom nášho rozpočtu bude Európska únia mainstreamovať financovanie klimatických otázok, ale e, budeme to používať aj kapitálové trhy a celú investičnú, celý investičný reťazec v regiónoch, ktoré to budú potrebovať najviac, budeme podporovať ľudí aj podniky, ktoré e, budú môcť využiť e, spravodlivý a zacielený tranzičný mechanizmus, e, ktorý bude mm, používať rôzne fondy, rôzne nástroje, získavať aj súkromné investície a v tomto bude pomáhať aj Európska investičná banka. Teším ma veľmi, že bol tu dosiahnutý veľký pokrok, že tu je posilňovanie úlohy EIB ako klimatickej banky EÚ, čo je na podporu dobre, teda dobre na podporu európskych technológií alebo investícií do európskych technológií a takisto aj na podporu e, riešení, ktoré svet e, potrebuje. Ale e, treba spraviť viac. E, naše emisie sú na svete iba, alebo predstavujú iba 9%, čiže musíme aj našich partnerov e, dostať na tú istú loď, tak povediac. Už sa to aj deje, či to je Čína, Kanada, Kalifornia aj ďalšie krajiny či regióny pracujú spolu s nami na ich vlastných e, systémoch obchodovania s emisiami. A Phil Hogan zabezpečí, že aj naše budúce dohody o obchode budú vždy obsahovať kapitolu o trvalo e, rozvoji. Klimatické zmeny sú o nás všetkých. Musíme e, byť v tejto oblasti lídrom a máme povinnosť konať. Meine Damen und Herren, Vážené dámy, vážení páni, digitalizácia umožňuje veci, ktoré sme si pred jednou generáciou ešte nevedeli ani len predstaviť. Sme schopní komunikovať s ľuďmi na opačnom konci sveta, prístup k informáciám, pokroky v medicíne, ochrana životného prostredia, mobilita, inklúzia – bez digitalizácie neexistuje budúcnosť a Margarete Vestager je tá, ktorá nás bude sprevádzať na tejto ceste. Budeme automatizovať činnosti, ktoré sú ťažkopadné pre človeka, napríklad prenášanie ťažkých bremien alebo repetitívne úlohy, či už e, v továrni alebo za písacím stolom. Ale bude to mať aj určité výhody. Získame čas, e, budeme mať viac voľného času na to, e, čo ľudí zaujíma a čo počítače nevedia. Budeme mať viac priestoru na empatiu a kreativitu. Napríklad roboti, roboty sa môžu starať o ľudí, môžu prezliekať postele napríklad. Digitalizácia môže zjednodušiť administratívnu prácu a e, následkom bude, že e, napríklad personál v nemocniciach bude mať viac času pre pacientov, aby sa s nimi mohli aj rozprávať napríklad. Digitalizácia nám umožní efektívnejšie využívať zdroje, ako napríklad vodu alebo energiu a ďalšie dôležité zdroje, ktoré nám dáva naša planéta. Áno, digitalizácia zmení našu spoločnosť aj naše hospodárstvo. A táto zmena sa už aj deje. Sú to obrovské šance. A aby sme ich mohli využiť a aby sme mohli riešiť aj rizika, e, musíme e, to vyvážiť tam, kde to trh nevie vyvážiť. Musíme chrániť e, našu európsku prosperitu a naše európske hodnoty. Aj v digitálnej ére musí ísť Európa svojou vlastnou cestou. Ako to bude vyzerať konkrétne? Poprvé, musíme v Európe mm, pochopiť kľúčové technológie ako e, kvantová výpočtová technológia, umelá inteligencia, blockchain a kritické čipové technológie. Európa musí vlastniť tieto technológie. A e, musíme preto združiť a spojiť naše zdroje. Musíme e, spojiť peniaze, naše výskumné kapacity, naše poznatky. E, už sa nám to raz podarilo v prípade superpočítača. Európa E, práve e, pracuje na tom, aby získala jeden z troch najvýkonnejších počítačov na svete. Ale ja si želám, aby sme v ďalšej generácii v Európe takýto superpočítač aj sami zostavili a vybudovali. Európa má vedecké a priemyselné kapacity, aby bola konkurencieschopná v tejto oblasti. A nechcem, aby nám niekto hovoril opak. Mm, ani zvonka, ani my sami by sme sa nemali podhodnocovať. Samozrejme, na inováciu potrebujeme múdre hlavy, ale zároveň potrebujeme aj diverzitu. Inovácia potrebuje priestor na to, aby sa mohla rozvíjať. A to všetko existuje v Európe. Ľudia chcú žiť v Európe, chcú e, robiť výskum v Európe, e, vidia svoju budúcnosť v Európe. Potrebujeme e, infraštruktúru pripravenú na budúcnosť so spoločnými štandardami, e, napríklad na sieť, gigabitové siete napríklad potrebujeme bezpečné cloudy. No a surovinou digitalizácie sú údaje samozrejme. E, každým kliknutím e, na počítači napájame algoritmy, ktoré potom zasa ovplyvňujú naše správanie. Často sú tie algoritmy transatlantické a to nie je vždy dobré. Tak ako v prípade nariadenia GDPR, eh, ktorým sme vytvorili štandard a rámec pre celý svet, eh, tak to isté musíme urobiť aj v oblasti umelej inteligencie, pretože Európa v prvom rade myslí na človeka, až potom na peniaze a trh. Nám ide v prvom rade o človeka. Nechceme určite e, zastavovať alebo tlmiť toky údajov. Nie, my chceme vytvoriť a stanoviť pravidlá na zodpovedné zaobchádzanie s údajmi, pretože pre nás, pre Európanov, ochrana digitálnej identity je najväčšou prioritou – to je pre nás dôležité. A zároveň si želáme rozvoj inovácií. Dnes 85 e, údajov, ktoré sa netýkajú osôb, 85 takýchto údajov sa nevyužije ani raz. Tieto údaje sa zbierajú automatickým spôsobom a väčšinou sa vôbec nevyužívajú. A to je obrovské mrhanie, pretože v týchto údajoch sa skrývajú poznatky. My ich máme tu v Európe a musíme ich využiť. A preto musíme popísať rámec, e, podľa ktorého by vlády a podniky si mohli vymieňať a zdieľať údaje v zabezpečenom zdroji. A neviem si predstaviť eh, kompetentnejšiu osobu, ako je Thierry Breton. On eh, bude pracovať na tejto novej dátovej stratégii. No a potom tu máme tému kybernetickej bezpečnosti. To je odvrátená eh, tvár digitalizácie a to je naša ďalšia priorita. Aby európske podniky boli konkurencieschopné, Potrebujeme vysoké bezpečnostné požiadavky a jednotné európske postupy v tejto oblasti. A preto si musíme Musíme si vymieňať poznatky o rizikách a hrozbách. Musíme vytvoriť spoločnú platformu, niečo ako rozšírenú agentúru pre kybernetickú bezpečnosť. Len tak posilníme dôveru v digitálne hospodárstvo a zvýšime našu odolnosť voči rizikám. No a to sa nám naozaj podarí iba za podmienky, že budeme pracovať a postupovať spoločne a budovať na spoločných európskych hodnotách. Som presvedčená o tom, že takýmto spôsobom Európa aj v digitálnej ére sa stane lídrom. Európa na toto má. Vážení poslanci, Európa má byť na čo hrdá. Sme super veľmocou obchodnou, na svete sme prví, pokiaľ ide o výrobu slu- e, tovarov a služieb. E, sme hlavným zdrojom aj destináciou priamých zahraničných investícií a náš priemysel e, je špičkový, pokiaľ ide o sektory s vysokoprídenou hodnotou. Napríklad vyrábame tretinu vesmírnych satelitov na svete. A naše spoločnosti sú tými, ktoré majú 40 e, svetových e, patentov v oblasti obnoviteľných technológií. E, túto silu by sme mali využiť v rámci teda aj klimatické a digitálnej tranzície na to, aby sme posilnili náš priemysel, našu priemyselnú základňu a, a takisto náš inovačný e, potenciál. To je možné spraviť iba prostredníctvom investícií a proste musíme v tomto e, pridať. E, už roky platí, že investujeme do inovácií menej ako naši konkurenti. Toto je obrovský handicap pre našu konkurencieschopnosť a takisto aj pokiaľ ide našu schopnosť hmm, byť lídrom v oblasti tejto transformácie a práve preto by sme nemali vnímať náš najbližší viacročný finančný rámec iba ako nejaké nejaký účtovnícky dokument e, alebo niečo podobné. Svet e, pred 7 rokmi je alebo bol úplne iný ako ten svet, ktorý budeme tu mať o 7 rokov. E, náš rozpočet treba výrazne modernizovať. V tejto oblasti sa môžeme spolahnuť na schopnosti a skúsenosti Johannesa Hanna, ale určite aj na Európsky parlament. Ale verejné rozpočty No, samozrejme sú obmedzené e, čo do schopnosti dosiahnuť požadované výsledky. Musíme dosiahnuť to, aby investície mohli e, tiesť tam, kde sú potrebné, tým, že e, úspešne ukončíme ehm, alebo vytvoríme, skompletizujeme úniu pre kapitálové trhy. Musíme vylepšiť prístup financí vo vzťahu k malým podnikom alebo startupom, aby tieto mohli rásť, inovovať a konať aj riziko, ak je to potrebné. A to isté platí aj pre bankovú úniu. Musíme ju skompletizovať tak, aby ehm, náš finančný systém bol silnejší a odolnejší a toto bude mať na starosti Valdis Dombrovskis, ktorý je určite správnou osobou, ktorý zabezpečí, že naša hospodárstvo bude pracovať pre našich ľudí, kvalitné pracovné pozície, rovnaké príležitosti, férové pracovné podmienky, inklúzia. On vie, že e, potrebujeme kvalitné verejné financie a chceme mať e, trvalo udržateľný rast. On bude mm, podporovať e, našu konkurencieschopnosť a aj našu trvalú udržateľnosť. Tieto dve veci idú ruka v ruke. Nikdy netreba zabúdať na to, že konkurencie schopná trvalá udržateľnosť vždy bola jadrom našej sociálnej e, trhovej ekonomiky. Akurát sme používali iné e, výrazy na to, by sme ju pomenovali. Predstavte si všetky rodinné podniky, ktoré máme v EÚ, e, neboli vybudované iba na základe nejakých bonusov alebo hodnoty akcií. Proste mali vydržať, mali Mm, prechádzať e, generáciami, mali poskytovať e, férový, e, férové životné podmienky svojim zamestnancom. Možno dnes už sú podmienky trochu iné, alebo požívame inú terminológiu, ale túto konkurenceschopnú trvalú udržateľnosť musíme naďalej podporovať. V tomto duchu nakoniec aj členský štát, alebo všetky členské štáty EÚ podpísali ciele trvalej udržateľnosti OSN a e, takisto aj Paolo Gentiloni bude podporovať implementáciu týchto cieľov práve v duchu, e, o ktorom som teraz hovorila. On týmto hodnotám verí a ja verím jemu. Európske hospodárstvo má za sebou e, jednu z najhorších ekonomických a finančných kríz od konca druhej svetovej vojny. Náš trh práce je nadalej silný, nezamestnanosť klesa, ale e, sú tu aj isté rizika a Európa by mala byť pripravená na to, čo sa môže e, udiať v budúcnosti alebo aj určite udeje. Treba e, vychádzať z toho a spoliehať sa na to, vďaka čomu sme silní, to je náš jednotný trh, naša jednotná mena. Treba skompletizovať aj našu hospodárskú menovú úniu tak, aby sme podporovali rast, pracovné pozície, aby sme zvyšovali makroekonomickú odolnosť. Musíme využívať aj flexibilitu, ktorú nám pakt stability a rastu umožňuje, tak aby sme dali e, čas a priestor našim hospodárstvom, aby mohli ďalej rásť. A zároveň treba podporovať členské štáty prostredníctvom zacielených investícií a štruktúrálnych reform e, štruktúrnej reform. A neviem si e, predstaviť nikoho, kto by túto prácu vedel spraviť lepšie, než je Elisa Ferreira. Honorable members. Vážení kolegovia, 39 ľudí minulý mesiac zomrelo v kamione, pričom prešli cez 4 európske krajiny nezákonným spôsobom, alebo teda bolo s nimi obchodované takýmto spôsobom. A je to naozaj tragédia, že mm, alebo keď matka vo Vietname dostane správu od e, céry v Európe, že sa nemôže nadýchnuť, že e, nemá vzduch v tom kamióne. Je to naozaj tragédia pre týchto 39 e, ľudí a takisto aj v mene ich rodičov, ich teda matiek otcov a priateľov musíme sa zhodnúť na tom, že takéto niečo sa už nikdy nesme zopakovať. Ľudia očakávajú, že Európa nájde spoločné riešenia, pokiaľ ide o spoločnú výzvu menom migrácia. Toto je téma, ktorá nás e, rozdielovala a rozdeluje, ale e, aj v tejto oblasti musíme konať. Hľadáme také riešenia, ktoré budú fungovať pre všetkých E, a toto je úloha, ktorú dostali Margarity Skinas a Ilva Johansson. Majú odlišné perspektívy, odlišné zručnosti a budú spoločne e, vytvárať e, veľmi silný a budú predstavovať veľmi silný tým. Jedna vec je istá. Európa vždy bude poskytovať útočisko pre ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. A je našom e, záujme, aby tí ľudia, ktorí tu zostanú, boli aj integrovaní do našej spoločnosti. Zároveň ale musíme zabezpečiť aj to, že tí ľudia, ktorí nemajú právo u nás zostať, sa e, potom vrátia domov. We have to break the cruel business model of smugglers. Musíme e, bojovať proti pašerákom, musíme reformovať náš azylový systém a samozrejme vždy pamätať naše hodnoty solidarity a zodpovednosti. Musíme posilniť naše externé hranice tak, aby e, sme sa mohli vrátiť k systému Schengen, ktorý bude plne funkčný. Musíme investovať do našich partnerstiev a teda partnerstiev s krajinami pôvodu, aby sa tam vylepšili podmienky, aby sa tam vytvárali nové príležitosti. Nebude to samozrejme ľahké, ale Pamätajme si to, čo povedal Václav Havel. Je to to, čo je správne. Migration will not go away migrácia nikam nejde, bude tu s nami aj v najbližších rokoch. A preto Európa, ktorá je taká hrdá na svoje hodnoty a na svoj právny štát, musí byť schopná pripraviť eh, takú odpoveď, ktorá bude zároveň efektívna a zároveň humánna. Mali by sme byť toho v každom prípade schopní. A tento istý spomínaný tým Margarity Skinas a Ilva Johansen takisto, Johansson takisto bude zodpovedný za to, aby eh, posilnil aj našu vnútornú bezpečnosť. Zabezpečia, aby spolupráca v oblasti Eh, napríklad policajných alebo iných eh, zložiek eh, nám umožní riešiť nové hrozby, vznikajúce hrozby a zabezpečia, že aj Europol, náš najlepší nástroj na boj proti zločinu, bude naozaj dobre fungovať. Ja keď som žila v Bruseli, keď som bola ešte malé dievčatko, mala som sestru, ktorá vo veku 11 rokov zomrela na rakovinu. A pamätám si, aké som mala hrozné pocity vtedy, akí boli eh, moji eh, rodičia bezmocní, takisto akí bezmocní eh, boli zamestnanci v nemocnici, ktorí sa o ňu starali a nemohli si pomôcť. A každý z nás takýto príbeh pozná, možno má vo vlastnej rodine, pozná niekoho, komu sa niečo podobné prihodilo. Počet alebo výskyt prípadov rakoviny sa zvyšuje, ale zároveň sa zlepšujeme, pokiaľ ide o diagnózu a takisto aj liečbu. Európa bude lídrom v oblasti proti proti boju proti rakovine. Stella Kyriakides budúci rok e, spustí ambiciozný plán pre boj s rakovinou a ona je správnou osoba na to, aby Európsky plán boj proti rakovine e, znížil e, to utrpenie, ktoré dnes zasahuje toľkých ľudí prostredníctvom tejto choroby. Chcem tým povedať, že Európa sa musí venovať tým e, veciam, e, ktoré sú dôležité aj pre našich občanov. E, ľudia majú záujem o budúcnosť svojich detí, naše spoločnosti, kultúra vzdelávanie je tým, čo prepája našu minulosť, našou budúcnosťou. Vďaka tomu sme jednotní. Naša duša, naša kultúra, naša rozmanitosť, naše dedictvo. a viem, že s Mariou Gabriel práve tieto otázky budú v dobrých rukách. A preto rada oznamujem, že jej portfólio sa premenuje. E, bude tá funkcia teda sa volať e, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež. People care rovnosť a férovosť je pre ľudí takisto veľmi dôležitá. Preto som vybrala Nikolasa Šmita eh, do funkcie eh, komisára, ktorý bude zodpovedný za implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv a boja proti chudobe od detstva vyššie. On pripraví taký rámec, ktorý zabezpečí, že každý eh, pracovník v Európe bude mať k dispozícii férovú minimálnu mzdu a Helenu Dali, ktorá bude e, prekopničkou, ktorá prekoná tzv. sklené stropy, tie prekážky, ktoré spomalujú ľudí preto, čím sú, čo veria, ako majú radi. Tieto prekážky jednoducho zaniknú. Bodka. Ľuďom záleží na ich právach, hodnotách a slobodách. E, právny štát E, ako náš základ. E, z toho nikdy nemôžeme ustúpiť. Musíme sa postarať o to, aby bol všade rešpektovaný, dodržiavaný, aby sa v každej krajine s ním zaobchádzalo rovnako. Musíme sa zamerať na dialog a prevenciu, ale nesmieme nikdy váhať, e, keď treba prijať všetky potrebné opatrenia. Potrebujeme skúsenosti a angažovanosť. A Viera Jourová a Didier Reinders sú správnymi ľuďmi presne na toto. Ľuďom záleží na vzduchu, ktorý dýchajú, na vode, ktorú pijú, na potravinách, ktoré jedia a na prírode, do ktorej chodia. Všetci sa môžeme tešiť z toho, že Virginius Sinkevičius povedie európsky boj za zachovanie našej biodiverzity a oceánov a na zabezpečenie toho, aby rybárske komunity a pobrežné komunity mohli e, prekvitať. A budeme mať Januša Vojčechovského, ktorý sa postará o to, aby aj naši plnohospodári mohli sa mať dobre a zároveň sa prispôsobovať na novú realitu. Je tu taký dvojitý prechod. E, klimatické zmeny a digitalizácia. To všetko prinesie zmeny pre všetkých. Ale nepochybujme o tom, že polnohospodárstvo bude naďalej veľmi hodnotnou súčasťou našej kultúry a našej budúcnosti. Potrebujeme udržateľnú stratégiu polnohospodárstva od pola až na tanier e, vrátanie navýšeného kapitálu, prístupu ku kapitálu pre mladých polnohospodárov, ako aj zabezpečenie toho, aby dovážané potraviny z tretich krajín dodržiavali európske environmentálne normy a ľuďom záleží aj na tom, aby v budúcnosti sa mohli vyjadriť, aby ich slovo zavážilo. Tohtoročné európske voľby zaznamenali najvyššiu účasť voličov za posledné štvrť storočie. Demokratická participácia však nekončí dňom volieb. Zmobilizujeme všetku energiu, ktorú máme v Európe, z celej časti, z celej únie, z inštitúcií, e, všetkých e, ľudí, všetkých skupín obyvateľstva e, a zorganizuje konferenciu o budúcnosti Európy. Bude inkluzívna pre všetky inštitúcie a spoluobčanov a Európsky parlament by mal byť lídrom. E, čo sa týka komisie, Dubravka Šujca, skúsená poslankyňa, bude s vami spolupracovať na zabezpečení úspechu tejto konferencie. Vážení poslanci, poslankyne, všetci vieme, že jeden člen našej rodiny plánuje opustiť Úniu. Veľká väčšina poslancov zdá sa, že ju teší to, že veľmi malá skupina uh, v tomto parlamente uh, sa teší. Zatlieskajme im. And I've never ever... Ja som sa nikdy netajila tým, že ja vždy budem za to, aby Británia ostala v EÚ. Ale samozrejme budeme rešpektovať rozhodnutia britského ľudu. Budeme úzko spolupracovať pri hľadaní riešení na spoločné výzvy, pre všetkým v oblasti bezpečnosti, ale Jedna vec musí byť jednoznačne jasná. Čokoľvek budúcnosť prinesie, väzby a priateľstva medzi našimi národmi, našimi národmi sa nikdy neprelomia. Dámy a páni poslanci, poslankyne, e za 30 <clears throat> rokov tu budú iní a budú sa pozerať na to, čo sme my spravili e, za, pred 30 rokmi. Tak ako som ja povedala na začiatku môjho vystúpenia, čo povedia, no to bude závisieť od toho, čo my spolu spravíme. Ak dobre odvedieme svoju prácu, Európa v roku 2050 bude prvým kontinentom na svete uhlíkovo neutrálnym. Bude veľmocou v digitálnom svete bude hospodárstvom, ktorému sa najlepšie podarí nájsť rovnováhu medzi e, trhovým hospodárstvom a sociálnymi aspektmi. E, bude riešiť veľké svetové výzvy. Cesta nie je ľahká. Ani úloha nie je ľahká. Ale spolu to dokážeme. Inšpirujme sa optimizmom a ochotou spred 30 rokov, ktorý dokázala zhodiť e, železnú oponu. Milióny Európanov sa angažovali, pretože išlo o tú správnu vec. Sú tí, ktorí E, sa investujú, ktorí sa angažujú do toho, aby posilnili spoločenstva. Sú tu ľudia, ktorí e, venujú čas, starajú sa o starých ľudí, čistia park, idú do ulic a menia svoj životný štýl, aby chránili klímu. Ľudia, ktorí chcú, aby sa veci zmenili. Aj my. Parlament, rada, komisia. Aj my musíme spraviť niečo, aby sa veci zmenili. A v tomto duchu som zostavila svoj tím. A v tomto duchu som tu dnes, stojím dnes pred vami a žiadam vás o udelenie dôvery. Pustíme sa do práce tak, aby sme o 30 rokov mohli povedať, nech žije Európa, nech žije Európa. problema problema problema. Grazie, grazie. Ďakujem. Ďakujeme predsedničke komisie von der Leyen. Takisto tu vítam zástupcov rady, všetkých prítomných komisárov a komisárky. A teraz sa začne rozprava. Vypočujeme si predsedov politických skupín a slovo dostáva Manfred Weber. Clear priorities, well balanced, forward looking jasné priority vyvážené, zamerané do budúcna. Myslím si, že od prvého dňa, e, nám to Uršula hovorila, posledné dni boli pre nás dôležité pre Európsky parlament. Overili sme všetkých kandidátov, ktoré navrhli členské štáty, či sú vhodní na prácu. Nie všetci boli vhodní na prácu, ale nakoniec teraz máme pred sebou komisárov, ktorým dali zodpovedné výbory zelenú. EPP vždy trvalo na tom, aby ten postup bol transparentný a korektný. Za posledné týždne a mesiace Uršova boli pre teba náročné, ale nakoniec eh, si uspela, tvrdo si pracovala a predstavuješ nám dnes eh, tvoje nové kolegium. Tým, ktoré povedie Európu spolu, sme priniesli tento výsledok a snáď dnes plnou podporou tohto parlamentu dáme novej komisii silnú demokratickú legitímnosť. Jeden z kľúčových výsledkov, ktorý dosiahol tvoj tým, je lepšia rodová vyváženosť, zlepšená rodová vyváženosť. Máme viac komisáriek ako kedykoľvek predtým a ja som hrdý na to ako zastupca EPP a zodpovedný politik, že čo sa týka EPP, kolegia máme 50 žien, čiže my sme dosiahli náš cieľ zabezpečiť 50 na 50 rovnováhu. Ostatní ešte musia na tom popracovať a my ako EPP máme prvú komisárku ktorá nastupuje do funkcie. Čiže to nie sú len nejaké nedelné e, kázne, ale prinášame aj výsledky, keď hovoríme o rodovej rovnosti. A plus máme dobrú, skús- dobrú kombináciu. Sú tu Johannes Jan, Phil Hogan, Valis Dobrovský, Maria Gabriel, skúsení komisári. Sú tu noví, ako Stella Kiriakidis, Magritte Šinas a Oliver Varhely. A Máme tu dvoch kolegov, ktorí celé roky boli v Európskom parlamente, Dania Valian a Dubravka Švica. Takže z nášho týmu EPP máme dobrú kombináciu, e, čo sa týka ich prínosu. Vážení kolegovia, moja skupina EPP dostala 40 miliónov hlasov v posledných voľbách. A teraz máme zodpovednosť priniesť výsledky plniť to, čo od nás voliči žiadali. Ako najväčšia strana v Európe, v Európskom parlamente chceme priniesť výsledky roku 2024 dovtedy budeme mať implementovanú klimatickú inteligentnú politiku s inováciami bez toho, aby sme išli proti priemyslu. V roku 2024 dovtedy sa nám podarí dosiahnuť to, že Európska únia bude mať hlavný plán boja proti rakovine. E, do roku 2024 sa nám podarí vybudovať, vytvoriť 5 miliónov nových pracovných miest a zastavíme odliv e, inteligentných, múdrych ľudí. E, budeme mať nové obchodné dohody. Trump buduje steny obchodné. My musíme budovať mosty obchodného styku. Dovtedy transformujeme Európu E, takú, kde mafia organizovaná trestná činnosť bude vystavená veľkému tlaku. Do roku 2024 budeme mať zadefinované e, hranice s Európou. Turecko je silným partnerom, ale Turecko sa nemôže stať členom Európskej únie. A do roku 2024 budeme mať jasnú pobrežnú a pohraničnú stráž e, Frontex pracovníkov, ktorí budú chrániť naše hranice a nedajú priestor pašerákom. O tom hovoríme, keď hovoríme, že prinesieme výsledky, o tom hovoríme a preto EPP dnes bude hlasovať za komisiu. Pustíme sa do práce, aby sme splnili naše sluby. Ambiciózne projekty sú dôležité, o tom nikto nepochybuje, ale v nadchádzajúcich rokoch e, ide oveľa viac naša spoločnosť sa rozkladá, európsky spoločný pocit je, alebo spolupatričnosť je stále pod väčším tlakom, pretože sú ľudia, ktorí majú pocit, že sú ohrození globalizáciou a sú tu ľudia, ktorí využívajú nové príležitosti. Európa je jedinečná v tom a v tomto a o to ide ten pocit spolupatričnosti veľmi potrebujeme. Potrebujeme pocit identity. Všetci vieme, ako popísať národnú identitu, históriu, e, to, čo sme dosiahli, kultúru, ale ako Európania vieme popísať náš spôsob života, európsky spôsob života. Dokonca aj najchudobnejšie krajiny v Európe majú systém zdravotníctva, ktorý stavia na solidarite. V Spojených štátoch sa ešte stále doskatuje Obamaker. E, máme všade v Európe zakázaný trest smrti. To neplatí na celosvetovej úrovni. Demokracia, právny štát, rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami, a európsky spoločenský život 30 rokov po páde berlínskeho múru, sloboda prejavu, náboženstva, tlače, i fascinuje ma čínska kultúra, ale nechcel by, nechcel by som žiť čínsky spôsob života. Američania budú vždy najlepšími európskymi priateľmi, ale ja nechcem žiť americkým spôsobom života. Ja uprednostňujem európsky spôsob života. Vždy budeme chrániť, presadzovať a zaručovať európsky spôsob života ja som rád, že som Európanom a najbližších 5 rokov sa rozhodne o tom, či Európa si zachová svoje srdce a e, dušu, alebo bude vytlačená bokom E, do stále brutálnejšieho sveta. EPP je pripravené pracovať spolu so všetkými demokratickými skupinami v tomto parlamente za lepšiu Európu. EPP e, sa osvedčilo v tradícii Gasperiho, Adenaura a Schumana, e, že budujeme, bojujeme za jednotnú Európu. Ľudia sa na nás spoliehajú, takže pustíme sa do práce a prinesme výsledky. Grazie, prezidente Weber. Prezident... Ďakujem, pán predseda Weber a teraz má slovo predsednička Garcia Pérez. Ďakujem pekne. My sme vás v júli, eh, pani von der Leyen podporili, hoci ste neboli naša kandidátka, pretože ste povedali, že v pracovnom programe e, zahrniete aj také priority, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Vy ste to akceptovali, napríklad, že z e, ekologické transformácie bude e, hlavný bod tohto obdobia a že to bude robené spravodlivým spôsobom, bez toho, aby nikto na to nedoplatil. My chceme začať pracovať čo možno najskôr, ale musíme si byť istí, že svoje slovo dodržíte Predtým, ako začnú vypočutia socialisti demokrati, sme sa zhodli, e, že dávame podmienku nášho e, konečného hlasovania, a to síce, aby táto otázka environmentálno-sociálna bola pretavená do konkrétnych opatrení, ktoré vylepšia život našich občanov. E, preto sme nakoniec aj tu, na to nás naši občania zvolili. A chceme takisto garantovať Eh, kompetencie jednotlivých a schopnosti jednotlivých komisárov. Práve preto sme my mm, počas tých eh, výpočutí eh, tak ako nakoniec vždy pristupujeme takým spôsobom, teda k tým vypočutiam, aby, aby tieto výsledky boli dosiahnuté. Máme tu každý piatok demonstrácie mladých ľudí, ktorí hovoria o tom, že planeta a jej bezpečnosť sú ohrozené. Musíme podporovať aj naše ženy. Rošili sa napríklad Eh, aj vďaka nášmu tlaku eh, počty komisariek. Eh, to je veľmi dôležité. My naďalej budeme bojovať za, radovú, za rodovú rovnosť. A to nielen pokiaľ ide o počty funkcií, ale takisto aj pokiaľ ide o konkrétne politiky, ktoré treba vykonávať. A jedna z týchto politik je snažiť sa bojovať proti násiliu na ženách. Mali by sme k tomuto prijať európsku smernicu. A... A takisto musíme e, myslieť našich občanov, ktorí e, vnímajú e, napríklad, že v ich regiónoch nie sú nové príležitosti, nové pracovné príležitosti, ľudia odchádzajú z tých regiónov, preto chceme podporiť taký fond, ktorý by podporil ekonomickú tranzíciu takého typu, ktorá bude aj spoločensky, sociálne spravodlivá, aby nikto na to nedoplácal. Máme 5 rokov na to, aby sme ukázali, že politika môže takéto riešenia našim občanom prinášať, že v jednote je sila a že e, vo svete, ktorý je čo dramatickejší, môže byť e, Európa takou oázou pokoja. E, ľudia, ktorí chcú renacionalizovať niektoré politiky, tých počúvať nebudeme. Vieme, že iba spoločne dokážeme tieto veľké výzvy zvládať. A preto potrebujeme silnú komisiu, odvážnu komisiu, schopnú komisiu, takú, ktorá e, nastaví takú novú dynamiku. Máme tu nové výzvy a teda treba robiť aj novú politiku. Politiku, e, ktorá bude e, reflektovať na čoraz komplexnejšiu realitu. My chceme náš sociálny model podporovať, udržiavať, aby bol trvalo udržateľný a v tejto oblasti máme práve tie ciele trvalo udržiteľného rozvoja, máme tu agendu 2030 a teším nás, že vďaka našej požiadavke sme, alebo ste vy akceptovali, že e, všetci e, komisári budú e, zodpovední za to, aby sa tieto ciele začlenili aj do európskeho semestra, aj teda aby boli permanentne implementované. Ten New Green Deal určite bude veľkou prioritou novej komisie, to nás teší. Vieme, že aj Franz Timmermans v tejto oblasti spraví kvalitnú prácu. Toto je naozaj núdzový stav, v, ktorej, v tom sa nachádzame pokiaľ ide o klímu a e, nepočká to. Pre nás socialistov e, zelená agenda e, nebude iba zelená, alebo taká melónová, zvonku zelená a vnútri červená. Čiže Európska únia musí mať sociálneho ducha, musí bojovať proti nerovnosti našich občanov a to si vyžaduje konkrétne politiky. V minulosti sme napríklad vytvorili základy sociálneho piliera a teraz ho musíme ďalej rozvinúť. Socialisti máme viaceré návrhy na podporu tohto európskeho sociálneho piliera, takisto aj na podporu finančnej a daňovej architektúry EÚ a najbližších 5 rokov určite na tieto témy budeme dávať veľký dôraz a tieto isté e, princípy, rešpektovanie e, ľudskej dôstojnosti, solidarita, e, spravodlivosť, tieto musíme mať aj v zahraničnej politike. Máme tam Giuseppa Borela, nášho kolegu, ktorý je na to veľmi vhodný kandidát. Pravidla, mier, multilaterálny prístup, to sú tie správne princípy, pokiaľ ide o veľmi turbulentný svet, v ktorom žijeme. A takisto e, samozrejme obchodná politika, migračná politika, tam tiež naše princípy musia byť e, zachované. V opačnom prípade naša legitimita bude e, stratená, alebo prídeme teda o ňu. A chceme to aj v našom rozpočte odrkadliť, keď chceme robiť viac úloh, tak nemôžeme mať na to vyčlenených menej peňazí. To proste nejde. A preto budeme podporovať silný e, viadočný finančný rámec. A my ako socialisti e, samozrejme bojujeme za demokratizáciu EÚ a platí to aj e, naďalej. Ten systém špicen kandidátov chceme vylepšiť, tie nad, alebo cezhraničné, medzinárodné mm, kandidátky naďalej budeme podporovať. Európa sa buduje, buduje zo dňa na deň a práve preto je, taká, je to taká zaujímavá až vášnivá téma, hovoril to aj Henry Spack e, a nakoniec aj veci sa snažia veľakrát, kým dosiahnu e, ten očakávaný výsledok. Takto sa postupuje pri experimente a my tiež chceme e, postupovať rovnakým spôsobom, aby sme mali spravodlivú a dôstojnú Európu pre našich občanov. My chceme, aby občania opäť verili európskym inštitúciám. Socialisti E, majú v tomto jasno. Chceme e, dostať e, tým okolnostiam a preto my podporíme vašu komisiu, ale budeme veľmi pozorne sledovať vaše ďalšie kroky a sme, alebo teda dúfame, že si uvedomujete, že takýmto spôsobom to vnímame a že budete konať zodpovedne. Naozaj ide o veľa. Ďakujem. Grazie, prezident. Ďakujeme. Pani predsednička, teraz dostane slovo pán predseda Čološ pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Táto komisia je výsledkom veľmi prísnej práce, veľmi prísnej kontroly v Európskom parlamente, ale tým bola komisia posilnená. A teraz e, komisia musí splniť svoje záväzky. Ja žiadam od novej komisie, aby nám e, dala tri veci. Víziu, vášeň a ambície. To je jediný spôsob, ako pripraviť Európu, aby mohla čeliť novým výzvam tohto sveta a zároveň vniesť aj entuziasmus, ktorý si želajú e, naši občania. E, bude to geopolitická komisia, podľa slov pani von der Leyen. To je veľmi dobré, ale to si vyžaduje aj zásadné hlboké zmeny. Naša skupina presadzovala štyri veľké priority. Poprvé, našou ambíciou je z Európy urobiť prvý e, uhlíkovo-neutrálny kontinent v roku 2050, ale zároveň vybavený robustnou ekonomikou. To nám umožnia naši podnikatelia, poľnohospodári a výskumníci. Musíme investovať do transformácie. Potrebujeme fond spravodlivej transformácie a potrebujeme klimatickú banku. Potrebujeme dostatočný rozpočet. Druhá priorita digitálna oblasť. Digitálna Digitálne technológie menia už teraz našu spoločnosť. Vytvára to nové možnosti a príležitosti pre občanov, ale prináša to aj rizika. No a tvárov tvár e, tomuto vývoju e, potrebujeme e, veľké silné líderské spoločnosti a musíme umožniť aj malým a stredným podnikom, aby získali prístup k financiám. Musíme vytvoriť regulačný rámec pre umelú inteligenciu a musíme vytvoriť skutočnú európsku stratégiu pre dáta. Som si istý, že Thierry Breton a Margarete Vestager túto úlohu zvládnu. Po tretie, Európa o 5 rokov, položme si otázku, bude ešte stále na rovnakej úrovni ako Čína a USA? Bude jej hlas počuť v Afrike? Musíme dokázať, že sme schopní zvládať politiku azylu a migrácie v súlade s našimi hodnotami a že budeme schopní vybudovať obchodnú politiku, ktorá bude zabezpečovať aj trvalo udržateľný rozvoj. Európa musí byť otvorená partnerstvám a zároveň budovať vlastnú obranu. Musíme preto opäť vytvoriť spojivo medzi Európou a občanmi. Želáme si európsku demokraciu, e, ktorá nemobilizuje ľudí iba každých 5 rokov vo voľbách, ale ktorej sa každý cíti byť členom. A toto je úloha konferencie o budúcnosti Európy. Naša skupina, politická skupina, bude motorom práce na tejto konferencii. Musíme odstraniť inštitucionálne prekážky, ktoré spomaľujú Európu. Tu